Dobrý deň, takže navrhujem, aby sme začali. E, máme návrh e, programu, takže dúfam, že ho môžeme e, prijať. Dnes jazykový režim máme všetky, okrem írskeho jazyka a chorvátskeho. Dostali ste zápisnicu posledného zasadnutia. Ak, ak nebudú žiadne pripomienky, tak bude na konci zasadnutia prijatý. Navrhujem, aby sme začali okamžite s našim vypočutím. Rád by som pripomenul, že 23. marca e, komisia alebo náš výbor uskročnil rozpravu na túto tému o návrhu komisie o koordinácie systému sociálneho zabezpečenia. E, bolo to za prítomnosti komisárky Marian Tajsenové, ktorá predložila svoj návrh revízie, e, takže máme verejné vypočutie a príležitosť za, venovať sa rozprave a diskusii a myslím, že to bolo e, že to bude užitočné, spravodajca pán Baláž a tými spravodajcovia určite to bude dôležité a dobré na pokračovanie prác. Takže dnes e, si vypočujeme trocha rečníkov. Prvé pán doktor Eichenhofer, ktorý je profesor občianského práva a práva sociálneho zabezpečenia na univerzite v Osnabrücku a Jene v Nemecku. Ďalej si vypočujeme pani Evelyn de Jong, ktorá je Senior Tax Specialist pre Ernst a Janka v Eindhovene v Holandsku a na záver si vypočujeme pána Carlosa Garcia de za Nebrada, ktorý je e, zástupca riaditeľa z, e, z oddelenia pre, oddelenie, e, pre sociálne zabezpečenie alebo sociálne záležitosti, vzdelávanie, kultúru, zdravie a ochranu spotrebiteľa na ministerstve zahraničných vecí Španielsko. Takže každý dostane slovo na približne 10 minút a potom dostanú slovo spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia na možné otázky alebo pripomienky. Takže ako prvý dostáva slovo pán tieňový spravodajca, nech sa páči. Pán Eichenhofer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo, dámy a páni. Ďakujem pekne za pozvanie. Pani Jarniho, počujete, takže ten návrh, o ktorom by som chcel pohovoriť, v zásade sa týka troch rozsiahlých tém, pokiaľ ide o európske sociálne politiky. Takže pokiaľ situáciu v posledných rokoch, ide tu o problematiku rozsudku Európskeho súdneho dvora. Tam nastala určitá konfrontácia, a síce pokiaľ ide o ustanovenie, ktoré sa týkajú koordinácie sociálneho zabezpečenia, do akej miery vlastne je to prepojené s voľným pohybom občanov EÚ došlo k mnohým významným rozhodnutiam, ktoré vlastne sú rozpracované v tomto návrhu a využívajú sa na to, aby sa ďalej rozvíjala existujúce legislatíva. Je to potom návrh, ktorý sa zapodieva koordináciou dávok, starostlivosti, starostlivosti opatrovateľských dávok. A okrem toho ide tu o jednotlivé návrhy, ktoré tejto súvislosti, ale nie sú centrom toho, o čom chcem pohovoriť. Pokiaľ to prvú veľkú tému, sociálne na pomoc, legislatíva a koordinácia. Európsky súdny dvor prijal viaceré rozhodnutia, kde skonštatovali v každom prípade, pokiaľ ide o oprávnenosť na sociálne dávky pre ekonomicky neaktívnych občanov EÚ, tak po, e, tu ide o výnimky, ktoré sa týkajú koordinácie ako aj rovnosti zaobchádzania občanov EÚ a zároveň tu ide aj požiadavku miesta pobytu, že to sa môže použiť ako základný predpoklad a takto to musíme vnímať e, v súvislosti o smernice o voľnosti pohybu článku 24 odsek 2 sa uvádza, že členské štáty pre neekonomicky aktívnych e, odkázaných občanov môžu zapracovať podmienky, pokiaľ sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie. Takže pokiaľ tieto pravidlá majú byť zapracované do pravidel pre koordináciu a má sa to doplniť aj úvodnými ustanoveniami, a tu jednu vec považujem za dôležitú. Je to určitú úvahu, ktorá bude zapracovaná do budúceho článku 47 a síce ide o to, že Európska únia v rámci prenesu, zodpovednosti na členské štáty. Tu ide o ľudské práva, ktoré sú vedené v charte základných práv. To sa musí držať. A potom ide aj o pravidlá, ktoré súvisia s Európskym dohovorom o ľudských právach. Toto je veľmi dôležité, dámy a páni, preto, lebo pokiaľ ide o Európsky dohovor pre ľudské práva, sa spomínajú aj sociálne práva ako určité vlastníctvo a preto pokiaľ diskriminácia v poskytovania sociálnych dávok, tak, tak táto diskriminácia je zakázaná. No a tu vystáva otázka, či táto tradícia rozsudkov, ku ktorej sa v rámci tohoto pozmeňujúceho návrhu hlási Európska únia a čo je relevantné pre členské štáty v rámci mm, svojich zodpovedností a ide o to, ako to vlastne chcel naformulovať. No a potom ďalší tematický koncept je E, starostlivosť, opatrovníctvo. A samozrejme na úrovni jednotlivých členských štátov je to riešené rozličným spôsobom. Pokiaľ dávky, ktoré sa týkajú opatrovateľské dávky, majú pod, podriehať koordinácia. No a pokiaľ ide o rozsudky Európskeho súdneho dvora, ktoré vlastne už platia 10 ročia, tiež sa musia stať súčasťou pravidel. A tu ide opatrovateľské dávky a ehm, je možnosť export, exportovania týchto dávok. V prípade, že sa majú poskytovať nejaké dávky, ktoré sa týkajú spätného poskytnutia dávok a kde ide o koordináciu, ehm, vedie to k istým potiažom a je tu určité ustanovenie, ktoré má zabraniť tomu, že pokiaľ ide o opatrovateľské a dávky a dávky v chorobe, e, ako sa majú koordinovať, je to pomerne zložité. za mňa koordinácia e, sa dostáva na určité, určitú hranicu, pokiaľ ide o nároky, e, kde existujú obrovské štruktúrálne rozdiely, ktoré sa týkajú toho, či vlastne takéto opatrovníctvo je súčasť vlastne ako liečenia choroby, alebo či to je nejaká sociálna dávka. Sú tu určité rozdiely, ktoré vyplývajú z toho, že pokiaľ tieto opatrovateľské dávky v jednotlivých sociálnych systémov sú e, rozličným spôsobom správované aj financované. To, čo je najdôležitejšie, to sa týka vlastne toho, toho nového prepracovania dávok v nezamestnanosti. Pokiaľ ide o platné právo, pokiaľ ide o koordináciu týchto dávok v nezamestnanosti. Vidíme, že tu sú najväčšie rozdiely od ostatných oblastí sociálneho zabezpečenia, takže pokiaľ ten bežný všeobecný princíp koordinácia a export e, dávok je obmedzený v tejto oblasti, pokiaľ ide o nezamestnanosť, započítavajú sa to obdobia poistenia, potom sú špecifické pravidlá pre osoby, ktoré e, často prekračujú hranice, v jednom štáte pracujú, v druhom sú poistení No a potom tu ide o to osobitné postavenie, ktoré sa týka koordinácie dáv nezamestnanosti. Vlastne sa tam má tak povediať vrátiť o krok späť. To znamená, že pokiaľ ide peňažné dávky v nezamestnanosti, by sa mali poskytovať veľkorysejšie, 3 mesiace a 6 mesiacov. Niektoré štáty by tak povedať mohli aj bez obmedzení poskytovať tieto dávky. A to, čo považujem za dôležité, je to, ako sa vlastne má prepracovať sociálne poistenie pre tých, e, ktorí často prekračujú hranice. Tu ide o osoby, ktoré bývajú v štáte A, v štáte B pracujú a v budúcnosti zo štátu B budú môcť poberať dávky zo štátu B. To znamená, že pokiaľ ten súlad, ktorý sa tu vytvorí medzi financovaním dávok, sociálneho zabezpečenia a oprávnenia, to sa teraz vytvorí, má to podľa môjho názoru významné výhody preto, lebo v súčasnosti, pokiaľ je aktuálne pravidlá, tam, kde tento princíp neplatí, máme veľké problémy, pokiaľ ide o ten vymerovací základ, ten príjem, ktorý sa e, používa ako vymerovací základ na výpočetých dávok a pr- e, vlastne preniesť to jednak jednej, pokiaľ napríklad Nemecko a Švajčiarsko, kde vo Švajčiarsku je vysoká mzdová úroveň a teraz vlastne, ak ide o to, že tie osoby ako základ pre dávky nezamestnosti by vlastne vychádzali z toho, tých švajčiarských príjmov, pričom sa hovorí, že, že tam vlastne má ísť o primeraný príjem v zmysle vnútroštátneho príjmu tak e, jednoducho doteraz tam dochádzalo k určitým stratám pravidel, pokiaľ nové pravidlá, tam by sa to riešilo ináč. To znamená, že pokiaľ je princíp exportu dávok by sa zaviedol, to je veľká výhoda. Pokiaľ ide o druhá veľká výhoda, ktorú ja tu vidím, sa týka platného práva a tu ide o nerovnováhu medzi tými skutočnosťami, že pokiaľ ide o osoby, ktoré platia Eh, odvody v štáte A a v štáte B, potom sa má vyplácať tieto dávky, samozrejme eh, odhľadnúť od tej, eh, toho obdobia poistenia, tak sú tam potom určité nároky, 3-5 mesiacov, pokiaľ tieto pravidla ukázali sa ťažko ducho, ak by sa ten systém zmenil, pokiaľ ide o systém poistenia nezamestnanosti, ak by sa to zrealizoval, tak toto by odpadlo, bolo by to neaktuálne, čo by som uvítal. Čo považujem za problematické v rámci celého úsilia, je to, že pokiaľ to základné pravidlo, to znamená, že ten štát, ktorý zamestnania je vlastne príslušný štát, že to nemá uplatňovať pre zamestnanie, dobu zamestnania kratšie ako 12 mesiacov, v takomto prípade malo platiť pravidlo, to staré, to znamená, že ten štát, kde má e, daná osoba pobyt, tak to je ten príslušný štát. Je to pomerne problematické podľa názoru, lebo pre krátke obdobia zamestnania za normálne okolnosti nevznikne nárok na dávky nezamestnanosti, lebo neboli naplnené rámcové predpoklady. A okrem toho ten systém ako taký by vlastne sa komplikoval, došlo by k určitému rozlišovaniu, uplatňovanie v praxi bolo zložité a napokon, dámy a páni, potom samozrejme pokiaľ určité obmedzenia a hranice dajú sa využívať na určité účely, ja toto nechcem nejako negatívne hodnotiť, ale v zásade ide tu o možnosti na súkromnej úrovni. Ďakujem, to je bolo všetko z mojej strany. Ďakujem pekne za pozornosť. Eh, merci, doktor. Ďakujem veľmi pekne eh, za našu správu. No a slovo dostane pani Deonge, nech sa páči. Mhm, príjemné popoludne, dámy a páni. Ďakujem vám všetkým za to, že ste ma pozvali, aby som povedala niečo o návrhu nového textu pre nariadenie o sociálnom zabezpečení. A na úvod by som sa rada predstavila. Ja pracujem e UI, čo je v medzinárodnej siete e, odborníkov a expertov. No a myslím, že aj dnes sa moja účasť na diskusie bude hlavne z praktického hľadiska o tom, aké sú témy, s ktorými sú konfrontovaní zamestnanci a zamestnankyne zamestnávateľia pri vykonávaní medzinárodnej činnosti. A tom sa bude dnes hovoriť. No a rovnako mám, som si pripravila krátku prezentáciu. Keď sa pozrieme na text a navrhovaný text, myslím, že obmedzím to na dávky nezamestnanosti a dlhodobú starostlivosť. Keď sa pozrieme na dávky nezamestnanosti, navrhovaný, tak ako už povedal kolega e, na úvod, tak e, navrhované zmeny zdá sa, že sú logické a skutočne pre cezhraničných e, pracovníkov štát, v ktorom boli naposledy zamestnaní a štát, v ktorom tiež prispievali a odvádzali odvody, bude štátom zodpovedným za vyplácanie dávok v nezamestnanosti. keď som hovorila s takýmito zahraničnými zamestnancami, tak oni to považujú za logický krok, pretože momentálne, ak sa stanú nezamestnanými, tak e, ich štát e, ich trvalého pobytu vypláca dávky v nezamestnanosti, no a často si myslí, že to je zvláštna situácia. E, samozrejme, že na no, no, poslednú aktivitu môže byť pre niektorých prospešná, veď tam príspevky, alebo teda dávky v nezamestnanosti môžu byť vyššie. Samozrejme pre tých, kde súčasná situácia je lepšia, tak to bude nevýhodné. No a keď je to logické z hľadiska eh, zamestnávateľa, tak eh, musí súhlasiť eh, s systémom sociálneho zabezpečenia a plánom. No a myslím, že to bude lepšie zosúladenie, alebo lepšie to bude a keď sa pozrieme na e, poberanie dávok v e, nezamestnanosti, pretože keď sa pozrieme tak, e, isto, keď zamestnanie súhlasil so svojím prepustením, tak možno štát pobytu mi povedal, že potom nemáte právo na dávky v nezamestnanosti kvôli skutočnosti, že ste súhlasili so svojím prepustením. Takže sú tu prínosy tejto navrhovanej zmeny. No a tak ako bolo už povedané, e, treba to sledovať presnejšie, aký je presný dopad e, zmien. Existujú prechodné pravidlá. Môžeme sa pýtať, či tieto prechodné pravidlá vždy e, fungujú správne pre existujúcu situáciu. A rovnako 12-mesačné obdobie je trebalo byť zamestnaným za ostatných 12 mesiacov na poslednom zamestnaní pracovnom mieste, môže to byť 12 mesiacov nasledujúcich po sebe, alebo môže to byť akumulácia viacerých mesiacov eh, v dlhšom časovom období, ako to funguje, aká je eh, podstata tejto myšlienka, tiež implementácia. A čo, ak toto je eh, prípad, keď posledný štát zamestnanie bude vyplácať dávky v nezamestnanosti, ale zamestnanec, ktorý pracuje cezhranične, hľada zamestnanie u seba doma, tak ako zistiť, aby boli dodržiavané pravidlá a niekto spĺňa podmienky na čerpanie alebo pobranie dávok nezamestnanosti. Ďalšou témou je nová kapitola, e, ktorá zavádza pre dlhodobé, dlhodobú starostlivosť a dávky. Zdá sa to byť na prvý pohľad logické. Zdá sa, že to je pokračovanie toho, čo momentálne už existuje Zavádza sa nová kapitola, ktorá počuje, ale keď sa na to pozrieme bližšie, tak súčasné znenie by viedlo k zmene koordinácie dlhodobých na starostlivosť a to môže sa stať, že niektorí ľudia stratia dávky hlavne dôchodcovia, ktorí dostávajú dôchodok z viacerých krajín. A myslím, že to by nie je myšlienka navrhovaných zmien a rovnako by to zahrňalo viac eh, byrokratickej práce, tak pre ľudí ako inštitúcie. No a keď sa pozrieme, keď sa, keď sa pozrieme na to, že čo, čo my hovoríme, alebo čo vám môžem ja povedať, eh, to je perspektíva každodenného, každodennej činnosti, čo si zamestnanci a zamestnávateľia myslia o teste, eh, s ktorým každodenne žijú, No a keď som s nimi hovoril, tak často hovoria, že momentálny návrh eh, neočakávajú od momentálneho návrhu uh, veľké dopady. Hovoria, že najväčšou výzvou pre nás, eh, tých medzinárodných zamestnancov, bude zamestnávateľov je miesto výkonu činnosti všetkých zamestnancov, aj plnenie pravidel sociálneho zabezpečenia a kontrol toho, keď spadajú pod systém sociálneho zabezpečenia v inej krajine. A to je adekvátne v krajine, kde ľudia, a vo svete, kde ľudia sú veľmi mobilní, pracujú e, z domu, potom e, systém sociálneho zabezpečenia sa môže zmeniť na krajinu pobytu a potom zamestnanec často e, sa musí zaregistrovať v inom systéme s iným jazykom s rôznymi kalkuláciami a nárokmi a právami sociálneho zabezpečenia, čo tvorí obrovskú záťaž, prekážku tak pre zamestnancov, ako aj zamestnávateľov. Ja keď hovorím s aktérmi, tak som zistila, že zavedenie európskeho nástroja alebo ako jednotného miesta, ktoré by mohlo pomôcť pri implementácii, dalo by to pod jednu krajinu, to by znamenalo veľký pokrok v podpore voľného pohybu, čo je tiež nariadenie nástrojom európskeho práva. No a keď sa tiež pozrieme na svet, ktorý sa mení stále, myslím, že existujú inovatívne spôsoby práce, ktoré sú budúcnosťou. No a keď sa hovorilo o súčasnom riadení, tak možno nebolo také bežné pracovať z domu, ale momentálne mnohí zamestnávateľia podporujú ľudí a pracujú z domu. No a zamestnávateľa nerozlišujú medzi národnými a medzinárodnými e, pracovníkmi samozrejme mali by, ale v prípade medzinárodného zamestnanca, ktorý môže pracovať z domu, môže to znamenať, že kvôli tomu, že pracuje z domu, tak e, zmení systém sociálneho zabezpečenia. Ako viete, 25 odsúvateľa práce vykonávanej doma znamená, že spadá pod tento systém. Takže aplikáciou rovnakého princípu môže vytvoriť rozdiely medzi národnou a medzinárodnou pracovnou silou. Môže to byť pozitívne a negatívne, ale treba sa tým zaoberať, či pravidla koordinácie stále dnes ešte platia v takomto svete, ktorý sa mení. No a keď sa pozrieme na koordinačné pravidla pre vysielanie zamestnancov a pre viaceré krajiny, tak myslím, že keď sa vytváralo nariadenie pred viacerými rokmi, tak vysielanie alebo nejaký projekt bol, znamená, že niekto išiel do tej cudzej krajiny a pracoval tam len 100% svojho pracovného času. Ale uh, svet sa zmenšil, ľudia sú mobilnejšie aj medzinárodné projekty znamenajú pracovať vo viacerých krajinách, podávanie správ e, do krajiny, kde bol zamestnaný vyslaný. No a ak to tak je, tak e, nie vysielanie, ale práca vo viacerých e, štátoch zahraničí. To znamená, že ak zamestnanie zmení bydlisko, tak to mení systém sociálneho zabezpečenia, čo si neželajú väčšinou ani zamestnanci, ani zamestnávateľia. A to náročný proces uplatnenia príslušného článku, takže môžeme sa pozrieť aj na túto tému, už sa možno zmenila. Aj v prílohe mám tiež viacero ďalších tém, a ktorými bolo dobré zaoberať sa, ale sú pomerne technické a detailné. Takže to nechám už na diskusie. Ďakujem pekne. Euh, Ďakujem veľmi pekne za toto vystúpenie. Ste zdôraznili výhody a nevýhody pre zamestnancov a zamestnávateľov a tiež otázku nových pracovných foriem ktoré existujú a ktoré treba zaintegrovať do našich úvah. Ja by som chcel privítať ešte skupinu pani Morán Šartie, ich pozvala. Vítajte medzi nami na našom zasadnutí. No a slovo. Je passe tout de suite la parole. Slovo hneď dám pánu Carlosovi Garciovi de Cortaza Nebrada na 10 minút tiež, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie na toto podujatie. Je mi veľkým potešením, že tu dnes môžem eh, s vami byť. Ak by som bol eh, zákonodarcom alebo snáď vydavateľom, potom by som zabezpečil, že by existoval index, respektíve e, obsah e, tohto nariadenia, kde by bolo varovanie, že niektoré z týchto smerníc môžu poškodiť vaše zdravie, ak e, to čítate bez adekvátnej prípravy. Myslím si, že sa však musíme na to pozrieť s ohľadom eh, na detail a potom to nebude pôsobiť nadmernú bolesť. Keď som sa nedávno na to pozrel a zaoberal sa touto témou, eh, tak to bolo ešte predtým, než Španielsko vstupovalo do eh, Európskej únie. Ja som vtedy tomu vôbec nerozumel. Takže legislatíva je komplikovaná, avšak e, tá pôvodná legislatíva bola e, vypracovaná v roku 1997, ale vstúpila do platnosti v roku 2004. Čiže naozaj musela ešte dozrieť a vyžadovalo sa to veľmi dlhé e, rokovanie. A po 15 rokoch boli dokončené aj implementačné opatrenia. Je takisto veľmi dôležité, aby akékoľvek zmeny, ktoré sa uskutočnia v tom, čo už je bez tak eh, vo veľmi komplexnej legislatíve, si vyžiadajú dôsledný súhlas, eh, pretože sa musíme pozrieť na veľmi široký aspekt záležitosti. Ten kľúčový bod je, že komisia sa snaží e, vysporiadať e, predovšetkým so zneužívaním týchto finančných e, prostriedkov a samozrejme musíme sa pozrieť na všetky nástroje, ktoré máte dostupné, ktoré sú štrukturované náležitým spôsobom. A musíme si položiť otázku, či sú naozaj vhodné pre účel, ktorý majú plniť. No a toto nariadenie ktorého zmeny prebehli niektoré z nich ešte v roku 2010. Boli mnohostranným návrhom eh, týchto zmien. Avšak ja by som sa chcel zamerať na dve osobici, predovšetkým na politický aspekt a technický aspekt, pretože si myslíme, že e, musíme sa s tým vysporiadať diskrétnym spôsobom. A rozdelím moje pripomienky na tri oddelené body a e, odkážem vás aj na to, čo už povedali predrečníci, pretože to, čo tu odznelo, bolo veľmi dôležité. Predovšetkým je tu rovnosť zaobchádzania ak sa pozrieme na úvodné ustanovenie 5 komisného návrhu, e, to je pomerne inštruktážne, e, pomáha nám pochopiť tento návrh rovnako, ako aj článok 4 odsek 2. Tu hovoríme o princípe rovnosti zaobchádzania, avšak e, za určitých podmienok, ktoré obsahujú okrem iného práva členských štátov uložiť obmedzenia v oblasti sociálnych e, záležitostí pre hospodársky neaktívnych e, ľudí. E, tento termín bol prebratý z judikatúry súdneho dvora. To znamená, že to, to ale aj zachádza nad rámec e, judikatúry a pôsobnosti e, súdu. E, predpokladajme, a ja to samozrejme vysvetlím bližšie, ak si zoberieme jeden z najdôležitejších prípadoch, ktorý prinútil komisiu prijať toto opatrenie vo forme návrhu, potom si uvedomíte, že nie je automaticky možné odmietnúť takéto nariadenie o rovnom zaobchádzaní. To znamená, že môžu sa vyskytnúť také okolnosti, kde automatická korelácia sa nebude aplikovať. Toto je návrh, ktorý musíme implementovať veľmi opatrne. A samozrejme, e, videli sme, že tá interpretácia nie vždy zodpovedá tomu, e, čo komisia e, zamýšľa. To neznamená, že vypisujeme biankošek jednotlivým členským krajinám, aby naložili s hospodárskymi neaktívnymi ľuďmi, ako chcú. Pretože to by mohlo znamenať otvorenie pandorinej skrinky. Judikatúra uh, súdneho dvora musí byť zobraná do úvahy. Bol tu aj prípad komisie versus Spojené kráľovstvo, ktoré bolo rozhodnuté v prospech Spojeného kráľovstva. Nebudem zachádzať do podrobností tohto prípadu, pretože to je niečo, čo je relevantné iba svojím spôsobom a čo bude následne ovplednené Brexitom. A je otázka, či sa tým vôbec máme zaoberať. Avšak súdny dvor prijal koncept e, nepriamej diskriminácie. No to takým spôsobom, že to poňal tak, že to môže mať dopad na rozpočet e, Spojeného kráľovstva. A to je veľmi poučné, pretože hovorí, že komisia neprijala alebo nepristupovala k záležitosti s potrebnou opatrnosťou a bez adekvátnych dôkazov. No a to môže celé veci zmeniť. A samozrejme, je tu samozrejme aj princíp proporcionality a primeranosti, e, ktorou je celý systém podporený. Takže toto nariadenie e, príjma niečo, čo už súd v Luxemburgu má vo svojej judikatúre. A ako aj poradcovia hovoria, musíme sa pozrieť na tento návrh a povedať, kde sú hranice slobodného e, pohybu. E, pretože to bude mať na to významný dopad. Nebudem hovoriť e, o poistení v nezamestnanosti, pretože kolegovia už o tom hovorili do detajlov, ale chcela by som povedať e, a spomenúť niekoľko bodov v tomto nariadení. E, v prvom rade je tuto obdobie troch e, mesiacov, tá čakacia doba troch mesiacov. To je tá posledná fáza, v ktorej sa musia vyplácať benefity, pretože to je krajina, kde bolo kde sa to robilo naposledy. Situácia je taká, že pokiaľ daná osoba neplatila poistenie e, za posledné tri mesiace po strate svojho predchádzajúceho zamestnania, tak potom príslušný úrad e, nemá. A to sa samozrejme mutatis mutandis môže e, implementovať na iné situácie. Napríklad, čo sa stane, ak niekto pracoval 24 eh, mesiacov eh, v štáte A, potom sa eh, pracoval 2 mesiace v štáte B a potom sa stal nezamestnaný. Čo to znamená pre štát B? Ak zrátate 24 a 2 mesiace, štát B by mal povinnosť poskytnúť poistenie v nezamestnanosti. Avšak osoba, ktorá pracovala 24 mesiacov v A a potom sa presťahovala do B, kde pracovala 2 mesiace, bude by mala byť odškodnená z nezamestnanosti e, od štátu e, A, aj keď s ním momentálne nemajú žiaden vzťah. E, takže platby, ktoré dostával štát B, môže aj nekvalifikovať túto osobu na poberenie v dávke, na dávku v nezamestnanosti. Takže tu je veľmi veľa serióznych a závažných záležitostí. Poukázal by som na článok 48, ktorý hovorí, že akýkoľvek stav nezamestnanosti musí byť e, zrátaný a dĺžka zamestnanosti sa musí agregovať. To je malá modifikácia, avšak má významné implikácie e, s ohľadom na interpretáciu ja už iba 20 sekúnd na posledný bod a to je implementácia legislatívy. A toto samozrejme ovplyvňuje Eh, ovplyvňuje vzťahy medzi eh, radou a ostatnými. A som eh, ochotný vám tieto dáta samozrejme poskytnúť. Iba by som to krátkosti zhrnul tým, že poviem, že v roku 2008, 9 a 10 sa e, zmenili prílohy e, tohto nariadenia a to má jasný dopad e, na cezhraničných pracovníkov. Majú e, Eh, určité oprávnenia, avšak eh, nebudú sa byť pokrytí touto novou legislatívou. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Eh, som si istý, že toto je dôvodom na zamyslenie pre nás všetkých a samozrejme sa musíme nad tým náležite zamyslieť, čo sa týka aplikácie judikatúry súdu. A teraz spravodajci. Ďakujem veľmi pekne za tieto pripomienky, ktoré sme si vypočuli a ktoré ukazujú, že dnes, eh, aká, aká je táto téma komplexná, eh, my máme návrhu komisie, ktorá eh, alebo teda pracujeme na návrhu nášho výboru a chcem odviesť najlepšiu prácu. Ja nebudem hovoriť veľmi dlho, pretože chcem nechať dať priestor na otázky tieňovým spravodajcom a ostatným kolegom. Ja Eh, by som sa chcel spýtať všetkých špecialistov a odborníkov, ktorí sa tu dnes vy, eh, eh, vyjadrili k návrhu komisie. No, okrem toho, čo ste, na čo ste upozornili, ešte špecifické, špecificky, či by ste nám mohli dať hodnotenie také globálnejšie na celkové hodnotenie návrhu komisie. Myslíte si, že tieto návrhy idú dobrým smerom a no, ich treba trošku zlepšiť, alebo myslíte, že ich treba zreformovať, pretože je tu riziko, že všetko skomplikujú. No a ja by som bol rád, teda keby ste nám mohli poskytnúť takýto globálnejší pohľad a hodnotenie. Ďakujem pekne. Ja slovo dostanú ďalší tieňoví spravodajcovia, naši traja rečníci. Ehm, budú môcť neskôr zodpovedať na všetky ostatné otázky a pripomienky. Takže dve minúty dostane každý teňový spravodajca a za EPP náš kolega Sven Schulz. Nech sa páči. Vážený pán predseda, pani De Jong, pán Garcia a Garcia de Nebrada, profesor Eichenhofer. Som veľmi rád, že ste prišli medzi nás. Pokiaľ je ten posledný príspevok, to ma zaujal, lebo ja som si položil tú otázku, keď som prečítal zhruba tých 50 strán, ako, ako je, aký ten výklad z môjho hľadiska. Myslím si, že je to dobrý základ, pokiaľ je o to, čo sme dostali ako komisia, od komisie, teda ja to vnímam takto ako poslanec, ja sa pokúsim položiť pomerne Ehm, pomerne krátke, niekoľko krátkych otázok. Takže tu ide o dávky v nezamestnanosti. Navruje sa export predložiť z troch na 6 mesiacov. Chcem sa spýtať, aký je váš názor? Pán profesor Eichenhofer, vy ste o tom hovorili. Stačí tých 6 mesiacov? Dalo by sa to predložiť na maximálnu lehotu? Poprosím o stručné vyjadrenie. Potom druhá vec. Zohľadenie rozsudkov Európskeho súdneho dvora a ide o to, že pokiaľ ide 883, tak v rámci revízie je tu snaha do legislatívy pretaviť túto judikatúru. Podarilo sa to podľa vás alebo nie? Ešte mám konkrétnu otázku, je to rozsudok v prípade Alimanovič. Ja to, ja to vnímam tak, že odhľadnúc od sociálnych dávok, ktoré označil súdny dvor, že to, tam bol nárok, takže je tu snaha to kodifikovať. Neviem, či dostaneme ešte neskôr e, rečnícky čas, lebo máme zhruba dve hodiny k dispozícii. Pán predseda, býva neskôr možno sa ešte spýtať? Teraz dostane slovo kolegyňa Helga Stevens. You, Ďakujem pekne, pán predseda. A ja mám niekoľko otázok. Jedna je veľmi podobná otázke, ktorú položil predrečník. Tu ide o implementáciu rozsudku Európskeho súdneho dvoru. Pokiaľ je tento návrh, myslím si, že kodifikuje niektoré, niektoré prípady judikatúry Európskeho súdneho dvora. A pokiaľ je samotný návrh, myslím si, že znamená, značné prospešné vyjasnenie povedie k vyššej miere právnej istoty a zohľadní alebo zlepší situáciu členských štátov, pokiaľ ide o samotné požiadavky, pokiaľ ide o osoby, ktoré majú preukázať svoj pobyt, a to preto, aby potom členské štáty mohli vlastne sa o to opierať v rámci tých e, rozhodnutí, ktoré vyplývajú z judikatúry. Európskeho súdu dvora chcem spýtať, či to vnímam teda správne. Či to moje vnímanie je správne. Správne. No a poďme teraz e, k exportu e, detských prídavkov a problematike indexácií. Ja už som o tom hovoril v minulosti a ukázalo sa, že je to dôležitá otázka, musíme podľa mňa minimalizovať export detských prídavkov. Ide o to, ako zabezpečiť rovnosť zaobchádzania vo vzťahu ku všetkým de- deťom pokiaľ ide o náklady napríklad na bývanie a na živobytie, samozrejme tie náklady sú veľmi rozdielne v jednotlivých členských štátoch. Komisárka Tyson na vypočutí povedala, že tu by išlo veľmi malé percento, možno 1 až 2 prípadov a preto skutočne by nestalo e, za úvahu sa tým zapodievať, ale keď si to pozriete detaľnejšie, tak vidíte, že ten problém je značný pre niektoré štáty, takže áno, z hľadiska samotného, samotných počtu, počtov sa to zdá byť malé percento, ale sú isté členské štáty, pre ktoré to znamená značnú záťaž. Takže ja by som navrhol, aby sme sa do toho trošku zahlbili. No a pokiaľ ide o mm, to, ako môžeme bojovať proti zneužívaniu alebo podvodom, tým no sa musíme zapodievať. Ide o to, že členské štáty majú k dispozícii určité nástroje, ktoré sa týka efektívnejšieho boja proti podvodom. Chcem sa ale spýtať, či ste toho názoru, že to skutočne funguje. Ďakujem pekne za pozornosť. Merci. Pour le groupe ALDE, um... Euh, Ďakujem pekne. Za ALDE Marian Harkin. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne aj našim expertom za informácie. Áno, je to komplexná téma, komplexný dokument, takže vidím, ako veľkú prácu mám pred sebou. Dovolte pár stručných komentárov. Pokiaľ jednotlivé rozsudky Európskeho súdneho dvora, áno, sa tu spomínali, jeden z nich predrečnička na to poukázala. Ešte vám známe to, že vlastne komisia tu nespomínal dostatočný dôkazový materiál. A samozrejme musíme tu hovoriť aj o tom, kde sú hranice orenčenia voľnosti pohybu. Sú tu ďalšie rozsudky, ktoré vplňujú tento dokument, takže máte k tomu nejaké komentáre. No, e, ja to tiež to vnímam tak, že pokiaľ ide o rozsudok súdneho dvoru, tak ja jednoducho nemôžem to vykladať nejakým spôsobom, je to tak, ako to je. Takže mňa by zaujímali vaše komentáre k tomuto. Potom, pani De Jong, vy ste hovorili o tom, ako členský štát môže zabezpečiť v rámci nového návrhu, ano, že nezamestnaná osoba naplní všetky nevyhnutné požiadavky na to, aby mohla požiadať o dávky v nezamestnanosti. Takže ak sa mýlim a opravte, takže tu ide tú myšlienku, tú predstavu, že ak osoba sa presunie zo štátu A do štátu B a pokiaľ štát B, tam vlastne sa sprístupnete dávky zamestnancov štátu A, tak v zásade nebude to sprístupne zabezpečené za rovnaké okolnosti ako niekto, kto by naďalej zostal v tej, v tej krajine pobytu. Je to to, o čom ste hovorili v rámci vášho príspevku? No a zároveň ste skonštatovali aj to, že najväčšia výzva pre zamestnávateľov sú samozrejme formality, administratíva, ktorá je s tým prepojená, pokiaľ ide o presun odvodov do iných štátov, tak mohli sa to nejako vysvetliť? Ja myslím si, že rozumiem, že ako ste to mysleli, ale mne by zaujímalo, do akej miery je to relevantné z hľadiska vplyvu na legislatívu. Mohol by som povedať 10 ďalších otázok a možno aj 100 ďalších, ktoré by som mala položiť, ale no, neviem, či sa mám spýtať tejto fáze, ale je to určitý začiatok. Ďakujem. On va commencer par les, par les premières questions. Ďakujem pekne, začneme tou prvou otázkou, ale samozrejme Ostáva na mnoho ďalších eh, našej práci. má no teraz na dve minúty pani Cimer, nech sa páči. Ja, danke an alle. Ďakujem pekne za slovo, ďakujem našim expertom, ktorí prednesli svoje príhovory. Bolo to veľmi prospešné. Bolo by dobre, keď sme mohli dostať aj e, tieto vaše príhovory. Bolo by to dôležité z hľadiska ďalšej práce. Ja by som sa chcela zamerať na minimálnu lehotu exportu dávok nezamestnanosti. Chcela by som o tom hovoriť. Hovorilo sa o tom, že sa to má zvýšiť z 3 mesiacov na 6. Ja to vnímam tak, ako keby ste poukázali na to, že či by nebolo vlastne zmysluplnejšie, pokiaľ nezamestnané osoby, osoby, ktoré sledujú prácu, či by sa nedalo im nejako pomôcť eh, tak, aby tá administratíva bola menšia, administratívna záťaž, a potom aj pokiaľ ide o tú dĺžku minimálneho pobytu, 6 mesiacov, 12 mesiacov, tie dôvody mi jasné, ale proti tomu nie jasné. No a po druhé, ide tu o problematiku e, práva na pobyt, to čo vyplýva zo smernice o voľnom pohybe, a tu je ten tzv. test pobytu, pokiaľ je prístup sociálnej pomoci. Tu ma zaujímalo, či podľa vášho názoru, pokiaľ ide o návrhy komisie, vychádzajú z judikatúry súdneho dvora, pokiaľ ide o odklon od e, legislatívy, ktorá sa týka voľnosti pohybu, či to vlastne ide o skutočne, skutočne čistú, čistý e, voľný pohyb pracovníkov, ako je to o, pri prípade osôb, ktoré nemajú nejaký pobyt. Boli to určité návrhy, ako im pomôcť zahranične. Vidíte tu nejaké prepojenie medzi tými návrhmi, ktoré sa predložia tými rizikami, že počet e, bezdomovcov kde už sú obmedzenia, pokiaľ prístup k sociálnym dávkam v jednotlivých členských štátoch. Neobávate sa, že sa potom počet nezamestn- e, bezdomovcov zvýši? Ďakujem pekne. Nevidím to za FDD nikoho, alebo pani Aga. Chcel by niekto niečo sa vyjadriť? Mene EFDD. Áno, pani Jim Lambert, vy máte pravdu, na vás som zabudol, takže máte slovo na dve minúty. Thank you. I... Ďakujem pekne. Musím od všetku povedať, že nie som tu nezaujatá. Ja som bola spravodajka k 883, pokiaľ je to nariadenie, potom aj to vykonávacie nariadenie. Takže ja sa ospravedlňujem. Ale vtedy jednoducho tam bola jednohlasnosť na úrovni rady. Tak to bolo svojho času. Nadvežené, ktoré veci, o ktorých sa tu hovorilo. Začnem problematikou článku 4.2 a otázka rovného zaobchádzania, o tom hovorili už viacerí predrečníci. Pokiaľ je ten návrh, ktorý mám pred sebou, podľa mňa je to krok späť od, od princípu rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide o ten, tento špecifický rozsudok súdneho dvora, tak tu sa vlastne spochybuje spochybňujú práva značného počtu občanov EÚ. A keď hovoríme o ekonomicky neaktívnych osobách, môžu to ísť o dôchodcov, môžu to byť osoby, ktoré sú treba v domácnosti a ich partner pracuje. Mm, je tam veľmi široká paleta týchto ľudí a pokiaľ ide o odopretie takýchto práv, ako to vlastne je, myslíte si, že môžeme E, nejakým spôsobom lepšie chrániť princíp rovnakého zaobchádzania, ale myslím si, že momentálne je to pomerne zložité a pokiaľ ten presun, pokiaľ ide o práva občanov EÚ, na základe rozhodnutia, ktoré prijalo Spojené kráľovstvo, je to problematické. No a potom tu ide o také moderné e, postupy alebo spôsoby práce. Tak tu ide o osobu, ktorá pracovala v štáte B, musí tam pracovať aspoň 3 mesiace, aby si tam získali nárok na dávky Chcem sa spýtať, akým spôsobom zadefinujeme tieto 3 mesiace, keď viaceré osoby, a mnohé osoby na, na, začnú svoje pôsobenie na trhu práce v rozličných takých komplikovaných pracovnoprávnych vzťahoch, to práca iba na dobu určitú, na čiastočný úrozok a tak ďalej, ako to riešiť. Potom sa hovorilo o cezančných pracovníkoch, Hovorilo sa o tom, že vlastne oni by utrpeli určité straty v rámci aktuálnej situácie, takže tu ide o zahraničných pracovníkov, ktorí žijú v jednom členskom štáte, pracujú v inom. Takže o čo tu vlastne ide, e, aká je tá strata pre nich a čo sa tu nedostatočne zohľadnilo v tom návrhu, ktorý mám pred sebou, pokiaľ ide o tie možnosti, ako uľahčiť život pre osoby, ktoré vykonávajú svoje práva na voľnosť pohybu. Ďakujem pekne. Merci. Ďakujem pekne. Možno pán Martán by sa vyjadril. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem aj našim vystupujúcim. Ja veľmi dobre som pochopil, čo povedal pán Garcia, čo povedal pani De Jong, ale pán doktor Hemberger, nepochopil som celkom presne, čo ste povedali. Možno to bol problém prekladu. No, keď sa hovorí, a ja Myslím, že návrh e, Komisie o koordinácii systému sociálneho zabezpečenia, e, prečo sa už nehovorí o rodinných prídavkoch alebo o po poistení nezamestnanosti. To je pre mňa prekvapenie už prvé. Ja chápem tie rôzne problémy, o ktorých e, hovorili naši odborníci. Oni hovorili o harmonizácii a konvergencii EU, ale ja mám obavy, že robíme veci v nesprávnom poradí a myslím, že podporujeme slobodný, slobodný pohyb zamestnancov, flexi security, No a myslím, že harmonizáciu a konvergenciu je možné realizovať v Európe 7 alebo 6 členských štátov medzi 6 alebo 7 štátmi. No a hovorím, toto sú, robíme veci nesprávnom poradí, no a Európska únia to robí naopak a protirečí si teraz. No a nemyslíte, že tie pravidlá, ktoré by boli najspravodlivejšie, by bolo, že tí, ktorí dostávajú alebo odvádzajú alebo tie štáty, ktorých sa odvádzajú a tie odvody na sociálne zabezpečenia, musia, no, nie za to zodpovednosť, pretože Momentálne no, tie pravidlá sú veľmi komplikované. Ďakujem pekne. Vypočuli sme si spravodajcov, teňových spravodajcov, takže dám slovo našim, alebo ďalším poslancom Maria Arena ako prvá. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. Ja mám trochu pocit, že v týchto otázkach, keď ide o prístup k dávkam akéhokoľvek druhu, tak existuje princíp, ktorý je reštriktívny, tie obmedzenia slobody pohybu, ale keď sa jedná a je v tomto návrhu, tej časti, dosť nejasná, to je časť o vysielaní a veľa viac návrhov v bočnom smere. Takže keď hovoríme o boji proti pod, podvodom v tej prvej časti, o reštrikcii, a obmedzení prístupu, tak túto filozofiu nemáme už v otázkach vysielania. Ja mám jednoduchú, jasnú otázku o spôsobe, ako by sme mohli kompletizovať veci. Teda vec no sa súdneho dvora o princípe opatrnosti a prevencie. To znamená, podnik pôsobí v krajine, kde sú vykonávané služby, tak musí rátať s, s tou sumou tak, aby zabezpečil, že krajina bude vyplacená v krajine pôvodu. Súdny dvor na tento princíp, takže nebolo by dobré hovoriť o systéme, prevencie v systéme sociálneho zabezpečenia, Takže prvá otázka, bolo by možné naplánovať takýto spôsob a druhá vec sa týka myslenie na jeden rok, je to dôležitý dokument, garantuje výkon eh, služby alebo výkon práce v jednej krajine. No a dnes to môže byť retroaktívne, takže v prípade nejakej kontroly A nebolo by dobré, aby sme boli anticipatívne, to znamená, že treba minimálne 3 mesiace výkonu v krajine pôvodu A tretia otázka sa týka toho, že potrebujeme mať nejakú spoločnú banku, inf- informačnú banku v celej Európe o situácii podnikov v krajinách pôvodu. Uvediem príklad. V Belgicku existuje nejaké identifikačné číslo červené podniku a keď má takéto červené hodnotenie nemá prístup na verejný trh. A niektoré podniky, ktoré nemajú v poriadku doma vyplacanie sociálnych dávok, ale nie sú registrované v Európskej banke, majú prístup na všetky trhy. Nebolo by toto dobre tiež zmeniť? Ďakujem pekne. George Mark. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. George Bach. Ja keď sa, ak som správne pochopil, návrh komisie ide hlavne o lepšiu spravodlivosť a lepšiu sociálnu ochranu a o predchádzanie podvodom. A ja si kladiem otázku, a pani Stevens už to povedala, že tu hovoríme o, 2% zneužitia. Sa pozerám na tento návrh a kolegyne, kolegovia o tom už hovorili. Dojde len pomocou posilnených kontrol. A ja sa pýtam, či to nebude obrovská administratívna záťaž. To znamená, kto to bude v budúcnosti kontrolovať. Momentálne máme bilaterálne dohody medzi jednotlivými členskými štátmi. V budúcnosti by to malo byť inak. A ja mám pochybnosti o tom, že budúc na sa to nebude dať kontrolovať, alebo to bude predstavovať obrovskú administratívnu záťaž. Ako to vidíte vy? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Ann Sander. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj našim vystupujúcim. Myslím, že je veľmi dôležité, že sa môže uskutočňovať takáto výmena názorov a vidíte, že všetci sme prišli že všetci, všetci máme mnohé otázky. No a ja by som sa chcela spýtať mm, jednu špecifickú otázku a to je situácia zamestnancov v pohraničných oblastiach. Už sa o tom hovorilo. V volebnom obdode, obvode sú dva typy zamestnancov. Čiže tí, ktorí pracujú pohraničnej oblasti členských štátov EÚ a potom sú tam takí, ktorí pracujú v š- vo Švajčiarsku. Takže ja sa chcem spýtať, či táto, toto pravidlo sa bude týkať aj Švajčiarska, alebo či najskôr sa budú musieť prijať nejaké osobitné dohody. A ďalšia vec, ktorá ma znepokojila, ktoré hovorili všetci zamestnanci v pohraničných oblastiach. Ráda treba povedať, že situácia je veľmi rozdielná v jednotlivých členských štátoch. Ak zamestnanci dnes majú nejaké právo, čo sa stane počas prechodného obdobia, pretože eh, krajiny budú placať tie dávky, tak budú mať eh, možno horšie podmienky ako tie, ktoré platia dnes. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Moran Šartier. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja veľmi tiež ďakujem našim vystupujúcim spravodajcovi a tieňovým spravodajcom, pretože to no, hovorí, že my chceme vydovať príslušnú smernicu o vysielaných zamestnancoch, tu o vysielaných zamestnancoch, a o krátkodobej práci, alebo tiež sa hovorilo o práci mm, na diálku alebo z domu. Tam máme koordináciu medzi rôznymi druhmi práce, ktoré dnes existujú. Ale mňa tiež veľmi zaujíma niečo, pretože aby sa nestratili práva zamestnancov a aby to neznamenalo nadmernú administratívnu záťaž. No a dôležité tiež je, aby sme mali nástroje, ktoré nám umožnia bojovať proti podvodom, konkrétne proti podvodom, ktoré vykonávajú schránkové spoločnosti. To otázka to nie je administratívna otázka, pretože vlády musia chrániť zamestnancov. Ja som v pozícii spravodajcovi na to, aby sme mohli skoordinovať svoju prácu. Na jednej strane mm, smernici o vysielaní zamestnancov, čo ide podľa plánu, ale ba zohľadniť eh, práva zamestnancov. Áno, samozrejme, je jasné, že medzi týmito dvoma dôležitými témami sú prepojenia. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som sa poďakovať za túto e, iniciatívu. Hovoríme o niečom, čo je veľmi e, dôležité. Hovoríme o sociálnom zabezpečení, ktoré žiadajú všetky e, krajiny a predovšetkým mladí ľudia, pretože tí sú najviac vystavení takýmto druhom prác a samozrejme, nemôžeme hovoriť len o súčasnosti, ale aj o budúcnosti týchto mladých ľudí. A mám jednu otázku, e, kde by som chcela bližšie vysvetlenie, lebo je to pre mňa pomerne metúce. My obraňujeme, a to robím aj ja, e, prostredníctvom e, sociálneho zabezpečenia. Snažíme sa nájsť spoločnú aplikáciu eh, eh, podpor a eh, dotácií a rozličných foriem pomoci, ktorí zamestnanci a pracovníci majú. Avšak do akého bodu implementujeme princíp subsidiariatu, to znamená kompetenciu členské štáty, akým môžeme zájsť nad rámec eventuálnej tendencie, eh, ktorým sa preukazuje členský štát, alebo do akej miery členský štát môže klasť pre, eh, prekažky takéto harmonizácie. Ďakujem. Monsieur Sergio Guterres. Sergio Guterres. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda a chcel by som sa poďakovať všetkým účastníkom, ktorí sú tu dnes po obede. Naozaj e, ste predstavili veľmi kvalitné prezentácie. E, myslím si, že bude veľmi veľkou výzvou nájsť koncenzus, ak zoberieme do úvahy rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Je jasné, že toto sú záležitosti, e, ktoré všetky členské štáty riešia. Samozrejme, môžu k tomu byť aj rozličné eh, prístupy, ako by sme videli eh, aj z reakcií politikov, ktoré sa potom odražia vo volebnom procese. A keď hovorím o slobode poli, eh, pohybu, to bolo predmetom diskusie znovu a znovu. V našej krajine nemáme len zdravotné benefity a sociálne benefity, ale aj obmedzenia, ktoré sa na ne vzťahujú. A A preto si myslím, že by bolo mm, najlepšie mať také nariadenie eh, v Európskej únii, ktoré by zakazovalo takéto zneužívania, ktoré by zabraňovalo eh, ale ktoré by nezabraňovalo európskym občanom eh, vo voľnom pohybe. Neviem, akým je politickým účelom tejto revízie. Snažíme sa vyriešiť problémy, ktoré existujú, alebo sa snažíme nájsť spôsob, ako e, vysvetliť tie problémy, s ktorými sa potýkame. Myslím si, že musíme harmonizovať, avšak harmonizácia má e, e, zlepšiť súčasné podmienky alebo znížiť štandardy, na ktorých sme zvyknutí. Samozrejme, v zmysle sociálnych služieb, ktoré sú poskytované. Myslím si, že je nesmierne dôležité pochopiť, aké práva máme. To je e, ešte dôležitejšie, než vedieť, ktorý štát za čo bude platiť. Aké sú tie práva s ohľadom na e, podporu v nezamestnanosti dostaneme iba časť príspevku, ktorý sme odviedli, no, aká je tá maximálna lehota e, na poberanie kedy je človek oprávnený a po akom období sa vzťahuje e, právo poberať e, podporu v nezamestnanosti človeku, ktorý prešiel z jedného členského štátu do druhého. Tieto pravidla musia byť jasne stanovené. A akým spôsobom môžeme vyriešiť e, problémy, ktorým ľudia čelia? Ale samozrejme, tuto vstupujeme do politickej dialektiky mnohých členských štátov, pretože mnohí pracovníci boli v minulosti obmedzovaní a, aby, a stali sa takto rukojemníkmi volieb. E, ja už za chvíľku končím. E, skoro všetky e, členské krajiny už jasne povedali, že existujú zneužívania, a, avšak máme tu pohyb 27 tisíc zamestnancov. No a slovo teraz, slovo teraz dostanú e, naši odborníci na 10 minút. E, budú, nebude to jednoduché. Mali sme otázky, ktoré mali taký globálnejší charakter o vašom pozitívnom alebo negatívnom pohľade na návrh komisie také politickejšie názory, ale zazneli aj konkrétne špecifické otázky a myslím, že budete môcť zareagovať na tie rôzne momenty, pretože Mysel tohto vypočutia je vypočuť si naše návrhy k návrhu komisie, tak aby sme vypracovať dobrý text. Takže pán doktor, nech sa páči, máte slovo na 10 minút. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. S koordináciou sociálnej pomoci a sociálnych záležitostí, tak začalo Európske spoločen, spoločenstvo už od roku 1958. Európa prostredníctvom koordinácie e, tejto témy vstúpila na tento svet a pracujeme už vyše 50 rokov na tejto téme. Je to jednou z najstarších tém, e, s ktorými sa Európa zaoberala a vždy hovoríme a zaznamenávame na nové sociálne diania a dynamiku. E, existovali e, zmeny v sociálnom smete, ktoré viedli k lepšej koordinácii a vystavali nové a nové e, medzinárodné otázky a medzinárodnej regulácii. A to je aj prípad tej aktualizácie z roku 2004, ktorá znamenalo rozšírenie vtedajšej pôsobnosti. Po druhé, čo sú tie vedúce myšlienky, tie leitmotívy, Znamená to, že práve táto téma musí byť významnejšia. To znamená, e, že e, e, ochránime ten princíp v sociálnych záležitostiach, predovšetkým v oblasti ochrany v nezamestnanosti, pretože tie sú veľmi dôležité, ale aj správne, pretože posilujú systém koordinácie a posilňujú systém ochrany a sam, samozrejme vynímajú práve ten osobitý sta, štatút podpory v nezamestnanosti a e, to je samozrejme správny postup. E, nová dimenzia e, koordinácie je, že v zásade niektoré elementy sú a budú vybraté z, z koordinácie. To môžem povedať ešte mnoho iného ale tieto témy nás budú aj naďalej zaoberať, e, za, zamestnávať aj v budúcnosti, na následných 10 až 40 rokov. To, čo po rozhodnutí Európskeho súdneho dvora členské štáty u, môžu urobiť, tak to aj robiť e, budú. A samozrejme, ako sa toho zhostia, e, to je na nich. A či sa neocitnú pred Európskym súdnym dvorom, to je otázka. Na, u nás vstúpila E, regulácia do platnosti, ktorá hovorí, že niektorí ľudia nebudú mať nároky e, po 5 e, rokoch nárok na sociálnu pomoc. A, a to sú tie veľké globálne otázky, keď, keď sa snažíme sa nájsť ten ťažiskový bod v reforme podpory nezamestnanosti, tak to je niečo, čo musíme urobiť. Musíme samozrejme aj počiarknúť ten univerzálny charakter tejto podpory. To znamená, že tieto peniaze e, môžu byť exportované, e, pretože vlastne aj tieto e, prostriedky a príspevky, tieto príspevky plynú častokrát zvonku. To v minulých rokoch spôsobilo problémy, pretože pri exporte podpory v nezamestnanosti ten zamestnanec alebo ten človek, ktorý si hľadá zamestnanie teraz e, v inom štáte, ten to jednoducho neurobí, e, pokiaľ nemôže dať tieto, e, túto podporu dať z kasy iného štátu tam, kde predtým tento človek pôsobil. A preto export vyplácanie podpory v nezamestnanosti je nesmierne dôležité pretože častokrát tie dôvody na sťahovanie sú veľmi jednoduché. Či ten partner si napríklad našiel e, prácu v inom e, štáte a ten človek sa vzdá. A, a samozrejme je tu aj otázka švajčiarska. Samozrejme, e, v Švajčiarsko bude v tomto koordinačnom systéme nie priamo, ale bude tu nástroj na to. A samozrejme, a dúfame, že dovtedy budeme mať aj modernizované európske právo. No, čo sa týka podpora rodín, toto je veľmi ďaleko siahla téma, ale myslím si, že indexovanie rodinnej podpory ide proti princípu európskej koordinácie podľa článku 5 nariadenia 538, e, pretože rodičia, ktorí majú svoje dieťa v jednom štáte, tak sú príslušní automaticky e, z pohľadu toho dieťaťa do daného štátu. Takže koordinácia by bola veľkou výhodou, avšak e, nesmieme podceňovať tú administratívnu záležitosť, e, ktorá potom nutí, že títo rodičia musia hodiny stráviť e, vo forme rozličných e, povolení. A preto by takáto indexácia mohla pomôcť. Myslíme si, že ale samotná indexácia nie je súčasťou tohto návrhu. A samozrejme vnímam výhodu v návrhu komisie, ktorá v oblasti sociálnej ochrany eh, prispôsobuje aj systém ochrany práci. Eh, je to veľmi príhodné, pretože tieto dve veci eh, sú prepojené a prostredníctvom tohto predpisu zoberme si napríklad poistenie v práce neschopnosti alebo v prípade choroby a samozrejme zdravotné poistenie. A samozrejme tam je tá príslušnosť iná. Pri tomto návrhu však sú určité problémy. Problémy spočívajú v tom, že právo sociálneho zabezpečenia je tam lehota dvoch rokov, čo sa týka príslušnosti, čo iné formy práva nerozoznávajú. Takže Musíme sa zamyslieť nad tým, či tieto modely prispôsobenia, e, ktoré pozná tento zákon, by nemali byť zavedené aj vo forme podpory v nezamestnanosti. E, čo sa týka e, cezhraničných pracovníkov, ten problém spočíva v tom, že na základe platného práva, ak sa stanú nezamestnanosti, že sa k ním pristupuje tak, ako keby sa stali nezamestnanosti v tom štáte, kde bývajú. Avšak e, problém je v tom, že pracovali v inom e, štáte. Avšak e, to vykonávanie tej, a vyplácanie tej podpory sa deje podľa zákona štátu, v ktorom bývajú. Čo sa týka e, téma subsidiarity, mne sa to nezdá, že toto je téma subsidiarita. E, vždy e, e, subsidiarita subsidiarita má svoje miesto pri vypracovaní a formulovaní e, týchto, týchto politík. Toto sú otázky, ktoré sa týkajú národnej legislatívy a národného zákonodárstva. My sa však zaoberáme medzištátnou koordináciou neexistuje žiadna iná alternatíva európskemu právu, pre, pre, pretože samotná európska legislatíva riadi túto koordináciu oveľa lepšie ako čokoľvek iné, čo máme k dispozícii. Ak členské štáty budú e, príslušné riadiť tieto záležitosti, bude to znamenať, že strašne veľa ľudí prepadne jednoducho cez tú sociálnu sieť. Títo ľudia nebudú e, požívať formy sociálnej ochrany v jednotlivých štátoch, ani sa im e, nedostane. Takže budeme konfrontovaní s otázkou, a to je samozrejme nevyhnutný následok tohto návrhu, že budeme mať nekoordinovanú sociálnu podporu na európskej úrovni, čo bude e, predstavovať eh, veľmi veľké nebezpečie kvôli tomu, že tá sociálna ochrana budú mať veľké medzery a, a samozrejme to bude samozrejme veľmi zaujímavé, aby a, eh, a, eh, aby komisia zobrala do úvahy jurisdikciu a judikatúru Európskeho súdneho dvora do koordinácia. To je niečo, čo je samozrejme a môžeme pozorovať, že sociálne zabezpečenie pri voľnom pohybe osôb je niečo, čo treba chrániť, aby sme, aby sme dali tým tzv. E, pracovným alebo sociálnym turistom e, dali tú, ten úroveň sociálnej ochrany, ktorý si zaslúhuje. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani De Jong. Ďakujem. Áno, boli to viaceré otázky, ktoré boli položené a sú to veľmi rôznorodé otázky, pokiaľ o tému, charakter otázok. Začnem jednou z prvých otázok, ktoré boli položené. A síce, že keď si celkovo pozrieme ten návrh komisie, či je to teda dobrý návrh, pokiaľ ide o našu prezentáciu, tam sme sa tro, trošku tak vzdialili od toho textu. Ja to vnímam tak, že pokiaľ navrhované zmeny, myslím si, že je to dobré, je to dobrým smerom. Ako som ale už naznačila, a podobne ako aj, pre, aj kolegovia, pokiaľ ide o tie základné aspekty, je dôležité sa toto zahlbiť do detailov, a vlastne posúdiť tie dopady. A ja súhlasím s vami, že ide o veľmi technický text. A vystáva otázka, aké sú dopady na každodenný život. A keď toto vykonáte, tak vidíte, nájdete tam určite nedostatky a samozrejme otázky, ktoré je možné si položiť. Pokiaľ otočíte navrhovaný text, skutočne by mal fungovať takým spôsobom, ako má. Pokiaľ dávky v nezamestnanosti, myslím si, že väčšinu času sme venovali aj tématike dávok nezamestnanosti a pokiaľ je o cezhraničný charakter, a tam je to, že posledný štát zamestnania vlastne je zodpovedný štát za vyplácanie týchto dávok. Som už hovoril, je to pre mňa logický krok. Ide o štát, ako vlastne hovorili viacerí z vás. Je ten štát, ktorý prijímal tieto odvody do sociálneho zabezpečenia. Preto je tam istý opodstatný dôvod, aby tento štát bol zodpovedný za vyplácanie týchto dávok. Keď si pozriete ten navrhovaný text, aj s tým, že tam spomínajú rozličné lehoty 12 mesiacov, viac ako 12 mesiacov, menej ako 12 mesiacov, 3 mesiace, Myslím si, že ten text sám o sebe je veľmi zložitý, ten aktuálny a vystáva otázka, či sa to týmto spôsobom ešte nekomplikuje, pokiaľ ide o to, aby vlastne ten obyčajný zahraničný pracovník videl jednoducho posúdiť, aké má práva v prípade nezamestnanosti. Takže by bolo dôležité z tohto hľadiska skúmať ten text a zamýšľať sa nad, nad tým, ako to vyjadriť jednoduchším spôsobom, ako aj takým spôsobom, ktorý bude jasnejší, pokiaľ je napríklad o tie, tie určité obdobia kumulatívne alebo po sebe lehoty nepretržité. Takže ide o to, ako vlastne dospejeme k tým trom mesiacom pre tie osoby, ktoré sa dostali na trh práce. Tam sú určite špecifika, aké budú ich práva na dávky nezamestnosti. No a tu sa dostávame k ďalšej otázke, pokiaľ ide nariadenie o sociálnom zabezpečení, je to zase nástroj na podporu voľnosti pohybu v Európskej únii. A v tomto zmysle si myslím, že aj tá téma, o ktorej som už hovorila predtým, a tých sa týkala, tým sa týkala aj otázka. Ide o administratívne úkony, ktoré sú nevyhnutné. Ak teda naredne skonštatuje, že niekto podlieha určitému systému sociálneho zabezpečenia, tak potom následne správnym spôsobom sa vyplácajú tie sa vyplácajú tie odvody a potom aj dávky. Ide o to, ako uľahčiť cezhraničný pohyb. Ja si myslím, že v medzinárodnom prostredí jednoducho nebude možné vôbec pracovať zahraničí, ak žijete v štáte A a zamestnávateľ v štáte B, jednoducho žijete a pracujete na skrátený úvodzok, v Holandsku je to bežné, platíte iba 4 dní, ak by som vlastne bola doma jeden deň z týchto 4 dní, tak v zásade už by som značný podiel času pracovala e, v mojej krajine pôvodu, takže by to znamenalo presun tých povinností, až tom registračné povinnosti aj pre samotný podnik, čo by to výrazne komplikovalo na to, aby vlastne ste získali pracovné povolenie. No a ide o to, že keď sa umožní takáto možnosť pracovať z doma, aké tam budú dopady, a ja si myslím, že tu práve ide skôr o to, že aby ľudia mohli pracovať v rozličných členských štátoch, a pokiaľ ide o ten právny text, to umožňuje. Avšak ja si myslím, že tá prax vedie k rozličným prekážkam. A potom je to ďalšia otázka, ktorá bola položená, pokiaľ ide o prácu na diálku, teleworking. Myslím si, že v budúcnosti to bude čoraz viac. Napríklad súvisí to s rozvojom technológií, napokiaľ administratívne postupy, ktoré sa toho týkajú pre zamestnávateľov, aby naplnili súlad s pravidlami. Tí zamestnávateľ, ktorí ja poznám, chcú zabezpečiť e, také podmienky, aby si riadili platnými pravidlami, aby osoby boli poistené v tom správnom štáte. Je to v záujme zamestnancov a zamestnávateľov, totižto jednoducho, ak podliate pod nesprávny sociálny systém, čo stane v prípade nejakých zdravotných problémov a jednoducho ako postupovať, keď nie ste poistení v správnom štáte. A myslím si, že to pomôže aj pri tej otázke, ktorá sa týka podvodov. Ak bude existovať európsky nástroj, ktorý má zabezpečiť to, aby odvody sa platili správnym orgánom, tak je dôležité sa zapodievať aj tým, či sa platí tá primeraná správna výška týchto odvodov. Takže je tu mnoho otázok, ktoré boli položené, niektoré skutočne veľmi detailné. A myslím si, že bolo by dobré to z technického hľadiska skúmať, pozrieť si tieto články a zapodievať sa problémami, ktoré tu vyplývajú z tohoto textu. A to je bolo z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Carlos Garcia. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne za položené otázky. Takže keď sa pozriem, aké sú výdobytky Európskej únie, tak e, v zásade by som tu chcel poukázať dve veci. Áno, je to program Erasmus a potom Európska karta poistenia. Potom samozrejme mohli sa hovoriť aj eurovi, e, euro, a potom ešte niečo štvrté, to sú tie najväčšie výdobytky pre občanov. Takže pýtali ste sa nás, ako sa nám pozdáva tento návrh. Ja by som to povedal tak vo všeobecnosti, že pokiaľ ide o nariadenie koordinácii, ja si myslím, že mohlo byť aj lepšie. Ja ale súhlasím zhruba s 80% návrhu komisie. Samozrejme, mohlo to byť aj lepšie. Pokiaľ ide o kritiku z mojej strany, je to pozitívna kritika, že to mohlo byť ešte lepšie. A ja samozrejme chápem, že keď som hovoril, že 80% to je skutočne už veľmi slušný výsledok. Ak by ste mi dali na výber, či teda s tým súhlasím alebo nie, áno, beriem to. A skutočne by som bol za. Takže pokiaľ ide o 80% toho textu, mne sa to veľmi pozdáva, pevne verím, že aj pre vás je to určitá orientácia. Takže boli položené viaceré otázky, ktoré ma zaujali. A pre všetkým išlo aj o to, ako pristupovať tej situácii, kde sa vlastne to obdobie dávok nezamestných zvýši na 3 až 6 mesiacov. A no pokiaľ ide o radu v decembri, zástupca španielskej vlády zástupne španskej vlády skonštatovala, že pokiaľ ide o export dávok na 3 mesiace alebo menej, to sa podľa nej týka iba 10 percent prípadov, ale je to určitý príklad toho, že nastala pozitívna integrácia v krajine pracovného pôsobenia. Takže takto to bolo vyjadrené. U nás v Španielsku nemáme nejako veľa pracovníkov, ktorí využívajú tieto pravidlá, ale zase my naopak e, na, e, máme množstvo občanov, ktorí pracujú v jednotlivých členských štátoch. Takže my vedieme k štátom, ktoré v minulosti generovali e, pre všetkým emigráciu a teraz máme aj pomerne značnú imigráciu z niektorých členských štátov. Takže myslím si, že je dôležité si uvedomiť aj ten náhľad niektorých štátov túto problematiku. Myslím si, že je dobré mať vyššiu mieru integrácie troch práce. A potom by som ešte chcel povedať, že pokiaľ ide o uznesenia, rozsudky Európskeho súdna dvora a je to určité rozhodnutie, vlastne, ktoré bolo prijaté pred referendum o Brexite, takže podľa mňa to bolo určité politické vyhlásenie. Bolo to veľmi obozretne vypracované a myslím si, že postupol sa veľmi obozretne a musíme si uvedomiť, že sú tu viaceré rozsudky, nie všetky sa týkajú stricto senso dávok, niektoré sa týkajú špecifických dávok. E, niektoré z nich nie sú viazané na predchádzajúce platenie odvodov. Takže vidíme, sú to rozličné sociálne systémy, rozličné systémy dávok, ktoré sa platia treba aj v núdzi. Napríklad ide tu určité dávky, ktoré sa týkajú situácie, ak potrebujete jednoducho si doplniť váš príjem. Nie sú to žiadne detské prídavky, rodinné prídavky, sú tu určité typy špecifických dávok, ktoré zohľadňujú vašu sociálnu situáciu. Takže vychádzať z tejto situácie je dôležité vnímať návrh komisie tak, že ide v zásade nad rámec toho, ako rozhodol súdny dvor, a myslím si, že to môže byť skutočne prospešný nástroj, ktorý podporí voľnosť pohybu jednotlivcov. Pokiaľ ide o podvod, samozrejme ja nie som za podvod alebo zneužívanie systému. Ja si myslím, že to je fenomén, proti ktorému musíme bojovať. Všetky e, strany celého politického spektra sa musia na to zamerať. Takže je to veľmi dôležitá oblasť. Pokiaľ ide o problematiku nezamestnanosti, tu ide o samozrejme európsky kontext. Povedzme, že niekto má nejakú zmluvu, musíte tú zmluvu naplniť, vykonať platbu. A vlastne dôležité je to, či vlastne ste platení tou osobou, s ktorou máte zmluvu. No a potom je logické, že vlastne ja platím odvody na základe získanej mzdy. To znamená, že sú tu určité sociálne piliere a je tu ten princíp miesta pobytu, je tu určitý systém, ktorý funguje a vedie ku koordinácii. Myslím si, sa to vytvára jasná štruktúra. Napríklad, ak pracujete v Nemecku a dávky v nezamestnanosti budete dostávať z Španielska, ľudia tomu nebudú veľmi rozumieť. Bude veľmi zložité naplniť vlastne tie pravidlá. No a poďme k ďalšej téme. Indexácia. Ja by som chcel povedať, že indexácia to je v zásade pandorná skrinka, pokiaľ ide rodinné dávky, detské prídavky, a či to má byť alebo nemá byť viazané na to, kde žije to dieťa. Je to problematické. Povedzme si, aká je treba mzdová alebo dochodková úroveň, ak to je teraz 2000 eur v Nemecku, v Španielsku 1200 eur. Koordinácia v tejto oblasti bola veľmi zložitá. Zoberme si ako príklad Španielsko. Povedzme, že trebárs mám deti, ktoré žijú vo Francúzsku, to znamená, že mali by sme dostať e, detské prídavky vo Francúzsku, ako je to potom sociálnymi nárokmi, ak nejaká osoba, ktorá žije mimo Španielska, ide o to, že na aké máte nároky porovnaní s tým, či osoba žije v Španielsku alebo mimo Španielska, takže z dôležité zabezpečiť, aby to bolo zrozumiteľné. Potom ďalšia téma, hovorilo sa tu o Švajčiarsku. Myslím si, že logické je, že musíme sa zameriavať aj na riešenia, ktoré sa týkajú aj Švajčiarska a komisia predpokladám, že vypracuje určité odporúčania, pokiaľ ide vlastne o dohodu, ktorá sa týka riešenia situácie cezhraničných pracovníkov, ktorí pôsobia vo Švajčiarsku. No a ešte by som chcel povedať niečo že pokiaľ ide o dávky sociálnej závislosti, áno, boli to určité prípady, kde bolo veľmi zložité posúť, aký typ dávky to bol vlastne. Je to samotnú štruktúru. Ak to nariadenie vypracujeme tak, že budeme tam mať aj určité spomenuté dávky e, v, v závislej situácii, tak myslím si, že je dôležité, aby to bolo veľmi jasne zadefinované ak to treba existuje v určitých štátoch, tam sa ten systém odbúra a musíme si uvedomiť, aký je momentálny systém hlasovania. Na rade je kvalifikovaná väčšina, takže musíme si uvedomiť, ako by sa dalo postupovať. A e, myslím si, že by bolo dobré sa vrátiť tomu pôvodnému riešeniu, ktoré bolo aj správne hľadiska správne. Potom, pokiaľ ide o osoby, ktoré sa nachádzajú v inom štáte, teraz či sa máme riadiť princípom pôvodu alebo pobytu, je tu nariadenie a smernica sú od seba oddelené, takže je tu snahu upravenie predchádzajúceho legislatívneho aktu. Samozrejme, uvidíme, aký bude ten konkrétny text, budeme sa musieť tam zamýšľať nad riešeniami, ktoré budú v praxi fungovať a myslím si, že celkovo je dôležité sa poučiť z minulosti, zlepšiť pravidla v tejto oblasti a iste nájdeme nejaké pozemné riešenie. Ako som už hovoril, potom budú dôležité aj vykonávacie delegované akty. Neviem, či viete, že francúzsky senát vypracoval určitú správu, ktorá sa zameriava vykonávacími aktami a skonštatovali, že vlastne došlo k porušeniu subsidiarity, je vykonávacie akty, ktoré vydala komisia, ktorá nemôže byť predmetom skúmania národným parlamentami. Je to teda porušenie princípu subsidiarity podľa nich, takže je to určitá, určitý konflikt, určitý boj, takže tu ide o delegované vykonávacie akty a myslím si, že to je jeden z dobrých príkladov. Takže ide o to, ako vypracovať legislatívu, aby to fungovalo. A Komisia samozrejme preskúmala veľmi podrobne prílohy k nariadeniu. To je veľmi dôležité, je to veľmi ťažké čítanie, musím povedať. A pokiaľ je prílohu 3, tá obsahuje množstvo prvkov a tam sa u nás vyžaduje, aby sme uplatňovali odporúčania, takže tu ide problematiku nárokov, ktoré získajú jednotliví občania. A pokiaľ je situáciu detí, migrujúcich pracovníkov, tak tu ide práve o tie prílohy a ja by som chcel na vás apelovať, aby ste sa si uvedomili, že pokiaľ tieto prílohy musíte myslieť na vaše práva, ale bude veľmi zložité zasahovať ináč do týchto príloh a jednoducho tieto prílohy zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pokiaľ ide vlastne o ten legislatívny akt, všetko sa to uplatňuje, ale aj prílohy, čo hrávajú dôležitú úlohu. Je tam aj určité podmienky výkladu. Takže ide o to, aby ste v rámci rokovaní mysleli na túto zložitú situáciu, podobne ako to v minulosti. Musíte dbať na všetky detaily, lebo je to veľmi dôležité. Ako som vravel, toto je nástroj, kde je problém subsidiaritou podľa názoru francúzského senátu. Táto otázka je veľmi zaujímavá. Nie sa týka všetkých oblastí, podľa mňa iba určitej časti. Takže je to smernica, o vzťah smernice o vyslaní pracovníkov a ide tu o pozície, ktoré sa musia zohľadniť. Ďakujem pekne. Slovo dostáva ešte zástupca Európskej komisie. Nech sa páči. Merci, merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne našim trom expertom, ktorí nám poskytli veľmi detailnú analýzu našej, našej návrhu. No a ja myslím, že ste v podstate povedali, že náš návrh je dobrý a akceptovateľný. No a Myslím, že nezávislí experti povedali práve tento záver, že treba e, pracovať na jednej strane e, komisia a spolupracovať s radou, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok. E, k cieľom tohto návrhu na jednej strane posilniť vzťahy medzi zamestnancom a štátom, kde pracuje alebo kde bude pracovať A chcel by som všetkých uistiť, že nezavádzame nové práva, nezavezujeme členské štáty, aby poskytovali nároky po troch mesiacoch, po troch mesiacoch štáty, do ktorých sa ktorých odišiel ten zamestnanec, musia urobiť nejakú agregáciu. Takže to je prvá vec. Vzťah s pracovným trhom. Ďalšia vec, eh, to je otázka, ktorú viacerí spomenuli. Treba skutočne sa uistiť, aby sme sa nezneužívalo právo, ale rovnako nechceme príliš prísne pravidla, aby sme nezabránili mobilite. A hovorím o rovnosti zaobchádzania a samozrejme nie sú tu zahnutí rodinní príslušníci zamestnanca a pracovníka a to myslím je dôležité, ukazuje to rozsah pôsobnosti tejto doložky. No a diskusia s Carlosom, ktorý myslím je jedinou osobou v Európe, ktorý dokáže takto rozprávať o tom naredení a smernici. No a ja teším na detálnu diskusiu o kodifikácii a myslím, že tu kodifikujeme rôzne e, rozsudky, No ale to je vec, o ktorej sa dá konzultovať ešte s radou a parlamentom. Takže súdky stanovujú limity. No a tretia vec, to je podvod. E, že nie je to isté, čo podvod. No a my chceme, aby národné orgány lepšie spolupracovali, aby sa zaistilo, že Hľadíme príklady a prípady poskytovania alebo obchádzania zákonov a pravidel. Takže to navrhujeme v článku 116 a ďalších, aby sme posilnili tento typ spolupráce. No a na záver, otázka jasnosti. Ste povedali, že zákony platia, keď im rozumieme a preto navrhujeme súbitnú kapitolu k tomu. Takže toľko k našim návrhom. Ja by som chcel len pripomenúť, že sme veľmi radi, že sme s vami a s radou mohli budem môcť diskutovať. Ja predtým, než ukončíme túto tému, čo, ktorá je veľmi dôležitá, je to no, spoločné vyhlásenie Rady parlamentu komisie, mm, označili sa prioritu a treba sa snažiť čo najrýchlejší pokrok. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostane náš spravodajca Guillaume Baláš. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja myslím, že bolo dôležité a preto som položil tú otázku. My sme videli, aké hodnotenie našich expertov. Také všeobecné, že návrhu myslím, že dnes sme si stanovili rámec môjho návrhu pre prepracovanie nariadenia. Vieme, že je to návrh, ktorý ide dobrým smerom a ktorý sa snaží zlepšiť voľný pohyb zamestnancov, tak aby lepšie boli chránené ich záujmy. Ale súčasne vidíme, že v tomto návrhu môže to mať aj opačné efekty, ktoré treba maximálne obmedziť. Ja veľkú pozornosť venujem otázke, pre tomu, aby administratívna záťaž nebola príliš veľká a nespôsobila eh, nerovnosti medzi my nechceme braniť prístupu právu. No ale treba tiež samozrejme, aby sme sa k tomu postavili pozorne, Otázka neaktívnych e, slop. E, ja myslím, že to je záležitosť, ktorá nás rozdeluje a preto sa treba tomu podobne venovať. No a preto sa obracujem na tieňových spravodajcov, ako aj spolu spravodajkyňu o vysielaní zamestnancov na to, aby predložil nasledujúci návrh, potrebujeme harmonogram prác, aby sme čo najrychlejšie postupovali, aby to bolo jasné pre celý výbor komisie, aký, aké budú dátumy a perspektíva prijatia záverečnej dohody na túto tému. Ďalej, aby sme pokračovali v práci nielen s expertami, tými troma, ktorí dnes prišli, ale aj s ďalšími, napríklad predstaviteľmi občianskej spoločnosti, zamestnancov, podnikov, ale možno tiež zástupcov národných systémov sociálneho zabezpečenia. No a v tomto istom zmysle navrhujem pre tieňových spravodajca mňa, samozrejme zlom počte, pracovné cesty, aby sme sa pozreli na situáciu v jednotlivých alebo v niektorých krajinách, aby sme videli zásadné a základné rozdiely také krajiny, ktoré by zastupovali jednotlivé regióny, jednotlivé princípy, napríklad jedna krajina z strednej a východnej Európy, jedna krajina z juhu Európy, krajina z západu, aby sme dokázali dobre vidieť a dobre identifikovať problémy a špecifika. Takže potrebujeme tiež spolahy štúdiu o otázkach migrácie, pretože nemôžeme hovoriť o tejto téme izolovanie. Momentálne v Európe existuje interná migrácia, peka Španielsko či Nemecku. Takže to je tiež téma, ktorou sa treba zaoberať. Takže toľko, pán predseda. Takže v nachádzajúcich týždňoch predložíme prvý návrh časového harmonogramu priebehu práce a rovnako myslím, že je dôležité zapojiť spravodajkyňu a spoluspravodajkyňu pre smernicu o vysielaní zamestnancov. Áno, dospeli sme nakoniec dnešného vypočutia. Počuli sme si rôzne pripovienky expertov aj vaše a to ukazuje strategický význam pre budúcnosť Európy tejto témy. Základným princípom zostáva mobilita, cezhraničná mobilita, slobodný pohyb zamestnancov s dopadmi na každodenný život ľudí, ako nezamestnanosť, zdravie, dôchodkový systém, sociálne dávky. Či to všetko sú otázky, ktoré sa objavujú z, vo vzťahu k právu, dodržiavaniu právu, ale tiež obmedzeniam, možnostiam boja, a, boja proti podvodom. Jasné, že toto je téma veľmi komplexná, ale komplexita neznamená, že nemôžeme sa snažiť hľadať opatrenia, ktoré sú jednoduchšie, zrozumiteľnejšie a transparentnejšie a tiež sme počuli niečo veľmi dôležité, čo ste zdôraznili vo svojich príspevkoch a v poslednom príspevku nášho spravodajcu a to je vzťah. Musí mať táto tráva o koordinácii systému sociálneho zabezpečenia a práca na revízii smernici o vysielaní zamestnancov, pretože tam viaceré nevyhnutné implikácie. Takže pre spravodajcu a tieňových spravodajcov Mhm, pokračovať a ja čaká ešte veľa práce. Ja ďakujem našim expertom za mm, názory a prezentácie a ďakujem aj za vaše odpovede, veľmi detailné, samozrejme nie je to veľmi sexy téma, to môžem takto povedať, ale ste ukázali veľký záujem, rozhlas v tejto téme a to je tiež isté veľmi dôležité. Takže ďakujem veľmi pekne za vaše príspevky, za vašu prácu. Ja teraz na chvíľku preruším naše zasadnutie. A opäť sa tu stretneme o 17.30. Čaká nás hlasovanie, takže ešte raz ďakujem a o chvíľu sa vidíme zase.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

OK. Je vous propose tous... Dobre, kolegyne, kolegovia, zaujmite prosím svoje miesta. A začneme hlasovať. Máme, čaká nás jedno hlasovanie a sú to normy v príjmanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu. A ide o prepracované znenie. Spravodajcom je pán Bonifej. Benifej. Ja dúfam, že lebo vidím teda, že nie všetci sú ešte pripravení. Ešte vám nechám pár sekúnd. Vy všetci dobehli na svoje miesta. A pripravte si prosím aj hlasovacie karty. pouvons commencer. Donc je... Takže začneme a začneme pozmeňujúcim návrhom 93 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 94 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 18 za, pardon, 18 kto je za, proti. To si overíme. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 19 za, proti Navrhujem tiež, aby sme si to overili. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. 95 za, proti, zdržali sa, bolo to prijaté. 20 za, proti, To si tiež overíme. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté rozdielom 4 hlasov. Pozmeňujúci na 21 za. Proti. Zdržali sa. A bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 97 je bezpredmetný 22 za proti, zdržali sa prijatí. Kompromis G za, proti, zdržali sa, si overíme, keďže je to kompromis. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. 100 za, proti. To si tiež overíme. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. si návrh 101 za. Proti. Bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 25 za, proti. Navrhujem, aby ste to overili. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté o dva hlasy. Pozmeňujúci návrh prejdeme ďalej v hlasovacom zozname. Le 102. Ah, ah, sorry, le 102. 102, pozmeňujúci návrh 102, kto je za? Na druhej strane. On vote le 102. 102. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 26. Pour. 26 za, proti, a je prijatý. Kompromis O. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromis O. 33, 130, 131, 132 spoločne, kto je za? Proti? Boli prijaté. Kompromis je. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 135 za. Proti? Zdržali sa prijatí. 136 za. Proti? Zdržali sa prijatí. Pardon, zamietnutý, opravuje sa predseda. to jasne zamietnuté. Spoločne 137, 138, 139 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 140 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 141 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 34 za proti, zdržali sa, prijatí. 142. Áno, pozmeňujúci na 142 za. Proti. To si overíme. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci si návrh 145 za. Proti. Zamietnutý. 35 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 144 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 36, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 146, dobre, takže 36, druhú časť si overíme. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 146 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Kompromis K za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 148 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 149 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 150 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 151 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 152 za, proti, zdržali sa, prijatí. 38 Takže 152 si overíme. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Tridsať osem, sto päťdesiat tri a sto päťdesiat naraz za. prepačte, ja som hlasovala nesprávne, ja som bola za, nie proti. To by zmenilo výsledok. Non, on ne s'est pas changé. On ne s'est pas changé, malheureusement. Bohužiaľ, to nemôžeme zmeniť. Pozmeňujúci návrh 38, 153 a 154, to je za proti, zdržali sa prijaté. To si overíme. 38, 153 a 154. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. Pán predseda, môžeme požiadať, alebo môžeme zaistiť, aby iba poslanci žiadali o overenie. Nie je to pre asistentov áno, len poslanci môžu žiadať o overenie v elektronickom hlasovaní. Pozmejúci návrh 3955 156 za, proti a bolo to prijaté. Pozmejúci návrh 157 za, proti, zdržali sa prijatí 158 za proti, zdržali sa zamietnutí. 159 za, proti, zdržali sa zamietnutí. si návrh 40 za, proti, zdržali sa prijatí. 161 za, proti, prijatí. 162 za, proti, prijatý. 163 za, proti, bol prijatý. Prejdeme pozmúť na 41. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 42, 168 a 169 za. Proti. Zdržali sa prijatý. Kompromis L za. Proti. Zdržali sa prijatý. 44 za. Proti. Zdržali sa prijatý. 175 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 176 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 177 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 178 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 45 za, proti, zdržali sa, prijatí. 179 za, proti, zdržali sa prijatí 46 za, proti, zdržali sa prijatí. Kontrola 46. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Bolo to prijaté. Kompromis N za, proti, zdržali sa prijatí. 186 za, proti, zdržali sa, prijatí. 187 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis A pardon, tak ešte nie, 190 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 191 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis A, a je to aj ústny pozmeňujúci návrh, pán Benifej, nech sa páči. Yes, we have a pro- Áno, ďakujem pekne. Máme návrh ALDE, ktorý by som rád vám predložil na ústny pozmeňovací návrh, ktorý nahradí časť po slove ensuring a po slove assuring we cancel that our applicants are equally treated a nahradíme to slovami standardized reception conditions for all applicants. Má niekto námietky proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nie. Takže môžeme hlasovať o kompromise A. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromis B. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Amendement 3 et amendement... návrh 3 a 53 za proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 54 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 55 za, takže ten je bezpredmetný. Pozmeňujúci návrh 56 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 57, to je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 58 za, proti, zdržali sa, zamietnutý Pozmeňujúci návrh 7, 60 a 59 za. Proti. Zdržali sa prijaté 61 za. Takže overíme si 7, 60 a 59. Hlasovanie otvorené. Ukončené. A bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 61 za proti, zdržali sa prijatí 8, ten je bezpredmetný, 62, bezpredmetný 63 tiež. si návrh 9 za, proti, zdržali sa prijatí. si návrh 10, 64 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis C, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. sa na 67 za. Proti? Zdržali sa prijatí. Kompromis D, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Kompromis E, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Kompromis F za? Proti? Zdržali sa prijatí Pozmúci návrh 77 za, proti, zdržali sa, prijatí. 79 za. A, takže ten je bezpredmetný, takže prejdeme. Pozmúci návrh 80 za. 80 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 81 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 16 za, proti, zdržali sa prijatí. Sixteen. On recommence. Qui est pour? 16. Kto je za? Proti, zdržali sa prijatí. 82 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 83 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 84 za, proti, zdržali sa zamietnutí 85 za, proti, zdržali sa, to si overíme, 85, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené, bolo to prijaté rozdielom jedného hlasu. 78, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnutí 89 za. Proti, zdržali sa zamietnutí 90 za. Proti, zdržali sa zamietnutí 91 za. Proti, zdržali sa zamietnutí 92. 92 za. Proti, zdržali sa zamietnutý. Záverečné hlasovanie v menovitom hlasovaní, elektronickom hlasovaní otvorené. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. Ďakujeme pekne správodajcovi a gratulujeme mu. Takže skončili sme a stretneme sa zajtra o 9.00 presne.